všetkým za podporu. Ďakujem aj vám, pán predseda. Ďakujem pekne. Ďakujem spravodajkyni, komisárke, všetkým rečníkom. To je koniec diskusie. Na túto tému hlasovať sa bude zajtra o 12.00. A teraz prejdeme k správe Birgit Cipel. Právo na informácie v trestnom konaní. Slovo má pani Sipal. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani komisárka Redingová, milí kolegovia, práve počas týchto týždňov a mesiacov je veľmi dôležité poukazovať na to, že Európska únie je niečo viac ako trh. Ide o spoločenstvo hodnôt a práve v tých ťažkých časoch mali by sme zohľadňovať a preukazovať to vo všetkých smeroch politiky. Európska únia a členské štáty vychádzajú z rovnakých princípov slobody, demokracie a právneho štátu. A to sú neodsudziteľné prvky e, v súvislosti s trestným konaním. Je to prezumcie neviny, je to e, použitie jasných e, práv obvinených podľa tejto smernice ohľadom tlmočenia prekladu E, e, táto nové smernice je ďalším e, dôležitým krokom, ktorý zabezpečuje, že podozriví a obvinení v celej Európskej únii majú právo na spravodlivý postup. Vytvorenie rovnakých postupov v prípade trestného vanania posilní dôveru našich občanov v právnu povahu zriadenia a E, uznávanie súdnych e, e, rozhodnutí sa tým pádom zjednoduší to sa bude dať e, komplexne e, využívať iba tými ľudí, ktorí to poznajú. To znamená, že spravodlivý postup je dôležitý, aby človek e, vedel o existujúcii týchto možností. Pokiaľ príslušné orgány zanedbajú takéto práva, je tu chyba, je to nebezpečenstvo súdnych chýb. Sústredíme sa na lepšiu spoluprácu justičných orgánov Nová smernica napriek tomu sa sústreduje na našich občanov a práva, ktoré majú e, počas trestného konania. Ráta s tým, že policajní príslušníci a prokurátori e, musia e, vysvetliť zaisteným jednoduchým spôsobom všetky ich práva. To zahrňa aj preklady a tlmočenie, najmä ohľadom obvinenia a E, e, právo na získanie e, prístupu k advokátom. Parlament by mal presadzovať jasné práva, vrátanie práva na lekárskú starostlivosť, kontakt s rodinnými príslušníkmi, a to sa podarilo zapracovať do tejto smernice. Nik vopred nevie. Pán predseda, prepačte, ja mám 6 minút. E, e, nik nevie, ako e, dlho počas vyšetrenia človek bude pozbavený slobode a preto mal by byť včas informovaný o svojich právach a o prístupu k dôkazovým materiálom. Mať možnosť prístupu k týchto materiálov, pričom to sa musí, musí byť nielen objektom trestného konania, ale aktívne, aktívne sa na ňom spolu, spolu, spolu podeliať Okrem toho chcel by som e, e, poďakovať e, spolupracovníkom parlamentu a komisie. Osobitne ďakujem steňovým spravodajcom, ktorí vďaka vynikajúcej spolupráci umožnili prípravu tejto správy. Teraz je dôležité, aby Rada a komisia spoločne s Európskym parlamentom rýchlo e, e, schválili všetky doplňujúce opatrenia a zabezpečili spravodlivý proces. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. To bolo vašich 6 minút od začiatku až do konca. Pani komisárka, máte slovo, nech sa páči. Vážený pán predseda, najprv by som rada poďakovala pánovi spravodajcovi za naozaj veľmi dobre odvedený kus práce a zároveň aj za efektívny spôsob, ako prebiehali rokovania k tejto téme. To nám zároveň umožnilo dosiahnuť dohodu už pri prvom čítaní. Aby som počerkla aj úlohu pána Albrechta, aj e, ďalšiu dôležitú úlohu, ktorú zohrali všetci tieňoví spravodajci v tomto procese. A zároveň by som rada poďakovala Európskemu parlamentu vo všeobecnosti, pretože sa vám podarilo prispieť k tomu, aby sme zachovali pôvodnú úroveň ambícií komisie. Predovšetkým je tu jedna vec, o ktorej som presvedčená, že je mimoriadne dôležitá pre našich občanov, a to je listina práv táto listina práv bola zachovaná v záverečnom texte a samotný zoznam základných práv e, sa uplatňuje od prvého momentu. Je tam to veľmi jasne pomenované. Rovnako vítam aj to, že tu boli zaradené ďalšie práva, predovšetkým právo na e, zachovanie mlčania. Opäť sa ukazuje, že to je naozaj veľmi vhodné, že parlament má možnosť prostredníctvom spolurozhodovania prispievať k tvorbe legislatívy a takýmto spôsobom parlament môže dohľadať na ochranu práv jednotlivca. Téma informovanosti v oblasti trestného konania, ako určite viete, je súčasť nášho akčného plánu a implementácia tohoto plánu je jedna z mojich vrcholných priorit. Táto listina práv a zároveň právo na informovanosť je druhé opatrenie, ktoré bolo schválené, pretože právo na preklad a tlmočenie už bolo potvrdené. A takýmto spôsobom dokážeme veľmi rýchlo napredovať v tejto téme a myslím si, že to je rozhodne veľmi dobré pre Európu občanov a Európu práv. A to práve kvôli tomu, že v niektorých členských štátoch som kládla otázku, prečo to robíme, prečo tieto práva nie sú tými obvyklými právami. Ľudia sa ma pýtali, či to nie sú nejaké iné práva ako tie, ktoré máme bežne, ale bohužiaľ, pravda je taká, že v niektorých členských štátoch ešte stále niekoho môžu predviesť respektíve zadržať a neoznámia mu, že má právo na tlmočenie alebo právo na právne zastúpenie. Počuli sme aj o prípadoch, kde ľudia boli súdení pred súdom a nerozumeli, aké bolo proti ním vznesené obvinenie a teda práve vďaka tomuto opatreniu obvinené osoby dostanú vlastne vo svojom jazyku takúto listinu základných práv a zároveň dostanú adekvátne informácie aj o eh, obvineniach, ktorým čelia. Je to veľmi dôležité v dnešnej Európe, v rámci ktorej milióny osôb využívajú právo na slobodný pohyb a cestujú z jedného členského štátu do druhého členského štátu, či už kvôli štúdiu, práci alebo dôchodku. Majú právo na to, aby vedeli a mali by zároveň vedieť, ale mali by právo mať na istotu, že keď sa ocitnú v kriminálnom konaní, v trestnoprávnom konaní, že ich práva sú chránené a zároveň, že parlament prispel k ochrane týchto práv. Okrem toho, toto e, ustanovenie bude zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečení vzájomnej dôvery medzi jednotlivými súdnymi systémami v Európskej únie. A to je zároveň nevyhnutné preto, aby sme dokázali posilniť súdnu spoluprácu, pretože bez takéto dôvery súdna spolupráca fungovať nemôže. A teda spolu s týmito nástrojmi vzájomného uznávania vytvárame kontinent spravodlivosti, práv a bezpečnosti, pre európskych občanov a poslancom Európskeho parlamentu chcem za toto poďakovať. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani komisárka. Teraz má v mene výboru Jury a slova, slovo pán Albrecht, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Ako spravodajca pre náš výbor chcem poďakovať najmä pánovi spravodajcovi z výboru LIBE pretože spoločne sme spolupracovali mimoriadne efektívne v rámci Európskeho parlamentu. Tam, kde sme v rámci výboru Júri mali možnosť eh, prispieť ďalšími myšlienkami, ďalšími nápadmi eh, do tejto správy, tak rovnako tak vlastne urobili aj kolegovia z výboru pre občianske slobody. Takže chceme zároveň zablahoprieť aj komisii za to, že sa je podarilo vytvoriť nový eh, uholný kameň tejto iniciatívy v rámci spoločných štandardov, v rámci trestnoprávneho konania. Je to dôležitý krok dopredu. je to dôležitý krok, aby sme zabezpečili takéto spoločné štandardy, pretože dobre informovaní a skoro informovaní občania môžu naplno využiť svoje práva, môžu naplno um, plnohodnotne sa zúčastňovať všetkých právnych procesov a je veľmi dôležité, aby bolo jasné, kto má aké práva v rámci akých konaní. A práve preto sa naozaj veľmi teším a zároveň sa Zároveň očakávam ďalšie kroky, ktoré príjmeme v tomto smere aby sme dokázali naplno implementovať právo na prístup k právnemu zastúpeniu. Ako spravodajca a tenevý spravodajca budem pritomný aj v rámci ďalšieho legislatívneho dokumentu, ktorý hovorí o právnom zastúpení. Vyzývame preto všetky členské štáty, aby sa vysporiadali s odporom voči takýmto spoločným štandardom, aby sme sa spojili a vytvorili spoločné štandardy. Je to naozaj mimoriadne dôležité a my ako parlament sme pripravení Ďakujem veľmi pekne. A teraz vystúpia rečníci v mene jednotlivých politických skupín. A na prvom mieste bude mať na dve minúty v mene ľudovcov slovo, pa, slovo bude mať pani kolegyňa Antonesku. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Prístup na informáciám je kľúčovým faktorom, tak aby sme zabezpečili spravodlivé trestnoprávne konanie. Poskytovanie informácií o právach je spoločná platforma, ktorá vytvára prístup k ďalším následným právam. Aby sa osoba vedela brániť, musí vedieť, z čoho je obvinená a zároveň musí vedieť, aké dôkazy proti nej existujú. Obvinená alebo obžalovaná osoba nie vždy dostáva takéto informácie Právo a súdna praxa veľmi líšia medzi jednotlivými členskými štátmi niekedy dané osoby nie sú dobre informované a práve v takomto prípade súdne konanie alebo trestnoprávne konanie nemôže byť spravodlivé. Spôsobuje to ďalšie náklady, odškodnenia, ktoré sa potom musia vyplácať a zároveň náklady, ktoré sú spôsobené so súdnym konaním alebo so, so, so jednotlivými e, šetreniami. Nemáme spoločné normy, minimálne normy, ktoré vytvára Európsky dohovor pre ľudské práva a ochrane, alebo Európsky dohovor o ochrane ľudských práv, nie sú postačujúce, pretože dohovor a jeho jeho implementačný mechanizmus, jednoducho neposkytujú dostatočnú mieru ochrany vo všetkých prípadoch. Spôsob, ako členské štáty odzrkadľujú tieto práva v národnej praxi, nie je jednotný. A to spôsobuje, že je naozaj nevyhnutné konať na úrovni spoločenstva. Európske nástroje, ktoré uľahčujú súdnu spoluprácu medzi členskými štátmi, sa opierajú o princíp vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí a zároveň poloautomatického uznávania. To zároveň spôsobuje, že je veľmi dôležité, aby existovala dôvera medzi súdmi a súdcami. Je to naozaj veľmi dôležitý akútny problém a nie je obmedzený len na konkrétne členské štáty. A práve preto, keď príjmame túto smernicu, smerujeme smerom k lepšej ochrane základných práv v Európskej únii. Chcem poďakovať spravodajcom, tieňovým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu pri tejto téme a zároveň aj komisárke, ktorá je mimoriadne angažovaná v tejto téme a mimoriadne sa e, snaží o ďalšie napredovanie tejto téme. Ďakujem veľmi pekne, pani Antonesku. Ďalej vystúpi... A ešte pán predseda hovorí? Pani Antonesku, ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie. Ešte raz by som vám chcel signalizovať, že naši kolegovia tlmočníci mi indikovali, že ste išli mimoriadne rýchlo. Hovorili ste mimoriadne rýchlo, tak naozaj máme tu taký signál a snažíme sa signalizovať kolegom, ktorí vystupujú. Na vašej obrazovke sa vám zobrazí, že mali by ste obmedziť rýchlosť prejavu, tak aby sme dokázali zabezpečiť kvalitné tlmočenie vo všetkých jazykoch. Takže chcem poprosiť všetkých, aby brali na pamäť, alebo by mali na pamäti to, že keď sa číta text, je dôležité obmedziť rýchlosť, a zároveň, keď uvidíte, že sa vám vlastne na vašej obrazovke rozsvieti svetielko, tak nezabúdajte, že to vám vlastne predseda vás upozorňuje, aby ste spomalili tempo vášho vystúpenia, pretože nie sa, nedá sa zabezpečiť kvalitné tlmočenie v takýchto prípadoch. Ďakujem pekne pani Antonesku za vaše pochopenie. No a teraz v mene kolegov socialistov vystúpi na minútu a pol

Ďakujem za slovo, pán predseda, a chcem zablahoželať pani spravodajkyni za to, že nás doviedla k úspešnému záveru a jednoznačne chcem vyjadriť podporu aj pani komisárke Redingovej. Samozrejme, že hovoríme o osobách, ktoré sú v pozícii zraniteľnej a často tá ochrana je nedostatočná. Ľudia nevedia, aké majú práva a táto nevedomosť sa ešte posilňuje tým, keď je niekto cudzinec, ktorý neovláda jazyk danej krajiny. Vieme, že e, dokonca dochádza aj k diskriminácii pri udelovaní nejakých kaucií napríklad. Takže práva teoreticky existujú v rámci e, Európskeho dohovoru o ľudských právach, ale z hľadiska praxe to pokrivkáva. A preto, e, keď je niekto informovaný o tom, že je podozrivý, tak by mal byť o tom informovaný hneď. A nie, že celé hodiny čaká na to, že vôbec e, sa s ním niekto z konzulátu e, skontaktuje, alebo že mu dá informáciu, že môže takýto kontakt požadovať. Okrem toho je dôležité, aby sa zohľadňoval aspekt dôkazov, aby vlastne obhajova mala možnosť konať. Takže prajem práve veľa úspechov v presadzovaní práv eh, na ochranu takýchto osob. A tak vlastne myslím, že veľmi úspešný bol ten krok, ktorý sa týkal požiadaviek ohľadne tlmočenia. A potom dôležitý je samozrejme aspekt prístupu ku právnej pomoci. V Británii máme, myslím, celkom slušnú úroveň z tohoto hľadiska, ale pokiaľ ide o cezhraničné stíhanie, myslím, že tu tiež treba zabezpečiť spravodlivé trestné konanie. Ďakujem. Ďakujeme pani Ledford a za konzervatívnych a reformných Európanov kolega Vojtechovský. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Diskutujeme tu o veľmi dôležitej smernici a myslím, že súdny proces naozaj si vyžaduje, aby sa náležite mohla uplatňovať aj obhajoba a aby tá strana, ktorá je predmetom obhajoby, mala tiež náležité informácie k dispozícii. A ešte ťažšia je situácia, keď k zatknutiu dôjde mimo krajiny trvalého bydliska takejto osoby. A preto treba veľkú pozornosť venovať takýmto situáciám. Čiže všetky tie riešenia, ktoré navrhuje Ehm, smernica teda ma privádzajú k tomu, že ešte by som povedal, že aj samotné vyžadovanie alebo presadzovanie zákona, vymožiteľnosť zákona, aj toto treba zdôrazňovať. Nevieme, či vlastne tá e, smernica v praxi naozaj bude náležite fungovať a určite bude, budú aj situácie, kedy nastanú odvolenia. Ďakujem pekne hovorí pán predseda, za ďalšiu politickú skupinu pán Gerald Batson, Nech sa páči. Táto smernica obsahuje aj právo na informácie, ktoré súvisia s európskym zatýkacím rozkazom. A A je dôležité samozrejme, aby boli náležite vyplňované aj všetky e, príslušné doklady, aby súd mal náležité informácie k dispozícii. Čo je ešte horšie, niektorí ľudia, e, teda dochádza k ich extradícii nie po vznesení obvinenia, ale vlastne ešte prv, než dôjde k vyšetrovaniu. Jeden môj kolega vlastne práve jemu hrozí extradícia do Španielska za niečo, čo neurobil, ale za niečo, čo by možno vedel alebo mohol urobiť v budúcnosti. Ak máte záujem, môžem vám poskytnúť detaily. A britský súd, pokiaľ by mal právomoci, tak samozrejme by odmietol extradíciu. To je síce len aspoň chabá útecha zatiaľ. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. A teraz sme vlastne ukončili e, vyjadrenia predstaviteľov parlamentných politických skupín a teraz budú hovoriť kolegovia poslanci ako individuálni poslanci. Pán Rafaele Baldasera má slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za slovo. Napriek tomu, že všetky členské štáty EÚ by mali rešpektovať e, práva občanov, národné procedúry v oblasti informovanosti e, sa líšia podľa krajiny. Niektoré štáty stanovujú to, že obvinení dostávajú iba ústnu informáciu o ich právach, v iných štátoch dostávajú títo ľudia technické informácie, buď písomnou formou alebo na vyžiadanie. Ak zvážime, že EÚ e, ročne e, rieši 8 tisíc trestných procesov, môžeme konštatovať, že je stále nedostatočná informovanosť. Takže súhlasím s obsahom aj s cieľmi tejto smernice. Hovorím najmä o všeobecnom pravidle, ktoré, ktoré hovorí, že treba poskytovať informácie obvinenému o tom, aké má procesné práva ešte predtým, než sa konanie začne. Eh, najmä sa tam hovorí o práve, že obvinenému môže pomáhať advokát a takisto má nárok aj na preklad. Čo sa týka eh, ďalšej fázy, súhlasím s tými eh, dvoma špecifickými právami. Právo obvineného na úplné informácie o obvinení a potom právo na prístup k spisu verejného obvinenia. Čiže sú to dve podmienky, aby e, toto zadržanie bolo zákonné a aby e, sa mohol lepšie pripraviť na obhajobu. Čiže e, gratulujem spravodajkyni aj tieňovým spravodajcom za prácu, ktorú odvedli počas neformálneho dialógu a E, podporili týmto ľudské prá- základné ľudské práva, e, právo na obhajobu a na spravodlivý proces. Ďakujem pekne. A chcela by, chcel by som proste zablahoželať, pokiaľ je aj tu aj rýchlosť, aj o ten príjemný hlas, to je ideálne pre tlmočníkov. A vidím, že vy, vážená kolegia, môžete byť vzorom. A vám kolega môžete byť teda vzorom. Teraz má slovo pani Vilinky Viečiute. Ďakujem za slovo, pán predseda. V prvom rade chcem zablahoželať spravodajke k tejto vynikajúcej správe. Je to naozaj veľký krok vpred pri zabezpečovaní spoločných minimálnych pravidiel, pokiaľ ide o právo na informácie v trestnom konaní. Nejde len o to, že človek má mať právo na takéto informácie, ale vlastne ide o to v konkrétnej situácii toto právo využívať. Pretože neuplatňovanie týchto práv môžu ohrodiť vlastne spravodlivosť takýchto justičných postupov. Čiže ide o to, aby sme zabezpečili spravodlivé, spravodlivé konanie jednak v samotnej domovskej krajine takéto osoby, ako aj v ostatných krajinách EÚ. Dôležité je teda mať prístup ku právnej pomoci a ku prekladu, respektíve tlmočeniu. Čiže treba efektívne uplatňovať právo na obhajobu a preto členské štáty musia poskytnúť takéto obvinené osobe dostatočné informácie o obvinení aj o príčine obvinenia. A teda tieto informácie sa nemajú týkať len právnej pomoci alebo právneho poradenia, ale má ísť aj o možnosť kontaktovať rodinu, zamestnávateľa, prípadne konzulát, konzulárne orgány. Ďakujeme pekne. Teraz na dve minúty pán Axel Foss. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda, pani predsednička, pán predseda a pani Redingová. E, chceli by sme povedať, že práve výsledok eh, tejto práce, eh, ktorý tu bol prednesený, vítame. Ak budeme mať úspech, tak sa nám podarí nastaviť aspoň tie minimálne štandardy, pokiaľ ide o trestné konania v rámci EÚ. Myslím, že od samého začiatku komisia predložila kvalitný návrh a chceli by sme poďakovať pani komisárke Redingovej osobne za toto. Skutočne nám leží na, srdce, na srdci to, že vlastne e, právo využívať teda to, čo umožňuje zákon, by nemalo vlastne negatív, mať do, negatívny dopad na takéto osoby, ktoré toto právo chcú využívať. A zo správy je jasné, že vo viacerých alebo mnohých členských štátoch vlastne neexistujú právne požiadavky, aby boli podozrivé osoby oboznámané o práve na právne poradenstvo a právnu pomoc. Iba v troch členských štátoch existuje možnosť, teda e, e, respektíve existuje situácie, kde nie je prístupu dokladom. Treba z e, pri vzačí do väzby vo Francúzsku nie je možnosť aby právnici zasahovali do, to je, do, do, prvého, do toho prvotného úvodného štádia, do prípravného konania teda. Takže treba vlastne vytvoriť aj situáciu, kedy sa bude dôverovať ostatným krajinám EÚ a ide o to, aby sme vzájomne dokázali uznávať príslušné rozhodnutia orgánov. Čiže má to fungovať na adekvátnej úrovni v rámci štátov EÚ. Napríklad európsky e, vyšetrovací príkaz. A myslím, že môžem všetkým poďakovať. Ďakujem. Na minútu a pol pani Carmen Romero. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. V prvom rade by som chcela e, vyzvihnúť prácu pani komisárke Redingovej a celej komisie za úsilie, ktoré vyvinuli, tak aby táto procedurálna téma sa dostala čo najďalej je to téma, ktorá zaostávala už veľmi dlho a začala, začala na tom pracovať už švédska, švédske predsedníctvo. Švédska ministerka je naozaj veľmi dobré, že konečne to posúvame do ďalšej fázy. Je pravda, že členské štáty majú pomerne veľkú slobodu v tom, ako sa zaobchádzajú alebo v tom, ako sa stavajú k obvineným alebo podozrivým osobám. A je naozaj veľmi dôležité, že diskutujeme o tomto návrhu tu. A práve preto by som chcela eh, poďakovať pánovi Sipelovi za to, že sa podarilo predstaviť, pani Sipel za to, že sa podarilo predstaviť tento obsažný balíček, ktorý je veľmi dôležitý pre podozrivých. Tento, táto listina základných práv slúži k tomu, aby sa obvinená osoba alebo podozrivá osoba vedela oboznámiť základnými právami, právom na močanlivosť alebo právom na oboznámenie sa s obžalobou a je tam zahrnutá aj lekárska pomoc a asistencia a ďalšie témy. To, čo ma ale zaujíma, je to, že sa tu ako keby, si, ako keby rodí právo, pretože právo na tlmočenie a preklad je kľúčové právo. Je to téma, o ktorej sme hovorili už v rámci diskusie o e, súdnej asistencii, o súdnej pomoci. Keď budeme diskutovať o téme, ako náhle podozrivá osoba obviní, je z niečoho obvinená, tak je naozaj veľmi dôležité, aby sa tieto práva rešpektovali a zároveň je veľmi dôležité, aby vznik takéto práva hm, sa potvrdil okamžite v momente, keď je daná osoba oznámená s obvinením. Ďakujem veľmi pekne, Carmen. Na minútu bude mať slovo pán Enčiu. Ďakujem. Rád by som zablahoželal eh, spravodajkyni za úžasnú prácu a výbornú správu. Takisto by som chcel zablahoželať pani komisárke Redingovej za to, že prišla s návrhom tejto smernice. Táto nová smernica e, prichádza Eh, s reálnym problémom a riešiť reálne problémy európskych občanov, kto, ktorí eh, sa môžu pohybovať v EÚ, ale zároveň spadajú do 27 eh, rôznych legislatívnych systémov 27 krajín. Potrebujeme viac informácií a viac harmonizácií v legálnych systémoch a prvý krok zavádza spoločné štandardy o informovaní obvinených osôb. Eh, obvinené osoby často nerozumejú jazyku alebo nepoznajú legislatívny systém štátu, v ktorom boli zatknuté a toto vedie eh, k zneužívaniu. Eh, napríklad rómsky občania z Rumunska a Bulharska ktorí prišli do Francúzska a boli obvinení a vôbec nevedeli, z čoho ich obvinujú. E, bez toho, že viete, že máte právo na preklad a e, tlmočenie, to, to je ťažké, takže by si mali mať minimálne štandardy. Posledným rečníkom je kolega Ziobro, ktorý bude hovoriť na dve, minú- dve minúty. Vážení kolegovia, právo na informáciu počas trestného konania pre obvinené osoby je kľúčový prvok, ktorý by mal ukázať, že štát, poukázať na to, že štát je civilizovaný. civilizovaný. E, takisto to poukazuje na veľkú prácu, ktorá bola odvedená v tomto dokumente. Avšak, aj keď sa tešíme, že sme urobili istý pokrok v týchto týchto základných právach, mali by sme si spomenúť ešte na jednu oblasť, ktorá tu nebola spomenutá a zaslúži si našu pozornosť. Ide tu o postihnuté osoby e, alebo o dotknuté osoby, ktoré e, sa nachádzajú v, ťažko, v ťažkej situácii a e, nemajú informácie, aj keď sa stali obeťami stresných skutkov. Čiže E, tieto, k týmto trestným skutkom došlo v štátoch, kde sa tieto osoby ocitli napríklad ako turisti, čiže nemôžu obhajovať svoje práva najmä kvôli jazykovej bariére. Nemali by sme zabúdať na tieto osoby. Nemalo by dojsť k disproporcii medzi právami obeťov, obetí a právami e, obvinených osôb. E, nezabúdajme, že obete sa stávajú vlastne obeťami dvakrát, pretože tu uh, dôjde k tomu, že sa stanú obeť čo, druhýkrát, pretože nemajú informácie. A o týchto osobách by sme mali hovoriť najprv o, ešte pred obvinenými osobami, ktoré môžu byť súčasťou nejakej zločineckej skupiny. Samozrejme, treba o tom hovoriť, ale tá obvinená osoba má niekedy viac práva ako obeť. Teraz sa musím obrátiť na pani komisárku. Mohli by ste spustiť post, post, um, podobný proces aj pre obete? Pre obete, ktoré sa stanú predmetom závažných zločinných skutkov. Mohli by ste zmeniť veci? Ďakujem, urobte niečo. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme ukončili e, rečníkov, ktorí vystúpili e, v samostatnom poradí a prejdeme k bodu Catch the Eye. Není ich veľa to by som asi povedal ako prvé, na minútu bude mať slovo pani Elena Basesku. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Trestnoprávna legislatíva v jednotlivých členských štátoch musí brať do úvahy všetky práva, ktoré majú, na ktoré majú európske občania právo. A rada by som upriamila vašu pozornosť na pozmeňujúci návrh číslo 4, ktorý hovorí o práve na preklady a tlmočenie. Toto je veľmi jasný príklad uplatňovania princípu multilingualizmu, viacjazyčnosti, ktoré sa nachádza už v zakladajúcich zmluvách a upravuje všetky aspekty činnosti Európskej únie. Právo na bezplatné právne zastúpenie, ktoré je špecifikované v tom istom dohovore, je zároveň odzrkadlením princípu európskeho práva, ktorý zabezpečuje právo na prístup k spravodlivosti financovanie tohoto opatrenia je kľúčové, aby sme rešpektovali jedno základné, jedno základné právo. je dôležité, aby každá jednotlivá osoba obvinená alebo obžalovaná dostala práve taký. Ale v súčasnosti to neplatí. Ďakujem pekne pani Basesku. A teraz bude mať slovo pán Prendergast. Nech sa páči. Thank you. Pani Prendergast, ďakujem veľmi pekne. Súdna spolupráca v Európskej únii znamená, že zločinci nemôžu nájsť diery v jednotlivých trestnoprávnych systémov členských štátov. Musíme zabezpečiť, aby keď je daná osoba obvinená alebo zadržaná za trestnú činnosť v jednom členskom štáte, aby nebo, netrpela kvôli rozdielom v jednotlivých právnych systémoch. Táto smernica zabezpečí väčšiu mieru dôvery medzi jednotlivými členskými štátmi a zároveň prispieje k tomu, že kedykoľvek niekto bude zadržaný alebo zatknutý, tak bude mu zabezpečená alebo bude mať garantovaný minimálnu úroveň ochrany a práv. Pri takomto procese členské štáty musia zabezpečiť, že osoby, ktoré sú zadržané na ich území, dostanú rýchle informácie o svojich právach. Hoci všetky členské štáty sú signatármi Európskeho dohovoru o ľudských právach, Zneužívanie ľudských práv sa bohužiaľ stále deje na našich územiach. Tým, že schválime túto smernicu, tak posunieme dôveru v, navzájom v naše právne systémy a ochránime európskeho občanov, občanov kdekoľvek v európskom priestore sa budú nachádzať. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán Páško. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda ak sa občan e, v inej krajine európskej únie dostane do situácie že je obvinený z trestnej činnosti

A teraz má slovo pán Melcer, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Zdá sa, že v Európskej únii, kde máme právo na spravodlivé konanie pred súdom, by mala byť až dvojnásobná ochrana. A to tak, ako to je zavedené aj v Európskom dohovore o ľudských právach a zároveň ako sa to nachádza aj v ďalších dohovoroch. A práve podľa týchto dokumentov by všetko malo prebiehať hladko. Ale 8 miliónov 8 miliónov súdnych konaní vedie k obrovskej byrokracii v celej Európe. A myslím si, že sme mali možnosť na vlastné oči vidieť, že sú ľudia, ktorí skutočne nie sú plnohodnotne informovaní o svojich základných právach. A to z titulu toho, že nehovoria jazykom danej krajiny. Táto situácia sa zlepšuje. Niektoré krajiny poskytujú informácie ústne, iné poskytujú tieto informácie písomne. Ale deje sa tak veľmi komplikovaným spôsobom, veľmi formálnym jazykom, a to tak, že by si tomu možno nerozumeli ani vo svojom rodnom jazyku. A práve preto je naozaj veľmi vhodné, že poskytneme písomnú informáciu, ktorá bude porozumiteľná pre všetkých obvinených alebo zadržaných. Samozrejme, e, týka sa, je tu otvára otázka nákladov za tlmočenie, ale cena za spravodlivosť nemôže byť nikdy príliš vysoká. Ďakujem pekne a posledným rečníkom bude kolegyňa, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Veľmi veľa, pani Sinclair, veľmi veľa eh, občanov bude prekvapených o takomto práve v Európskej únie, aspoň mojich voličov. Máme šťastie, že máme komplexné práva v celej Európskej únii. Moji eh, voliči sa môžu pýtať, akej únie sme to súčasťou Videli sme, ako Európska únia pohorela, a to v téme, ako je napríklad Európsky zatýkač, v rámci ktorého napríklad britské súdy sú bezmocné, aby dokázali konať pri nespravodlivom konaní, aj v prípade, že skutočne vidia nespravodlivé porušenie práv jednotlivca zo strany iných členských štátov. A to práve proste sa tohoto zatýkača. A táto smernica ako keby hovorila, že náš právny systém nedostahuje taký štandard, ako by sme chceli mať. Ale ako sa budeme chrániť pred Európskou únia, úniou? Tým sme ukončili zoznam rečníkov, ktorí sa prihlásili do bodu Catch the Eye. A aby sme diskusiu ukončili, tak teraz dáme slovo pani komisárke a podpredsedničkej komisii, komisie pani Redingovej, ktorá vystúpi v reakcii na všetky vystúpenia, ktoré tu zazneli. Pani Redingová, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Len veľmi vzácne sa stáva, že v tejto snemovni všetky politické skupiny, a to sprava až po lavo, teda na všetkých stranách politického spektra sa dohodnú na jednom opatrení alebo súhlasia s jedným opatrením. A zdá sa, že tak je tomu aj v prípade tohoto legislatívneho návrhu. A práve preto som skutočne veľmi rada, že zajtra, tak ako to bolo označené už na výbore LIBE, zajtra bude môcť veľmi široká väčšina podporiť toto rozhodnutie. A čím skôr bude táto smernica prijatá a čím skôr vstúpi do platnosti, tým lepšie bude pre občanov. Samozrejme, jej plné transponovanie do právneho poriadku všetkých členských štátov sa musí udiať veľmi rýchlým spôsobom. A takýmto spôsobom bude vyslaný veľmi silný signál. Signál, že Európska únia myslí ochranu práv občanov veľmi vážne. Veľmi dobre viem, že mnohí z vás, ktorí vystúpili počas dnešného dňa, už teraz pracujú aj na treťom aspekte alebo treťom dieli tohoto celkového plánu. A to je otázka prístupu k právnemu zastúpeniu a zároveň právo komunikovať so svojimi blízkymi zamestnávateľom až aj po zadržaní. Pevne verím, že Európsky parlament bude napomáhať komisii aj v tejto téme, pretože sú členské štáty, ktoré veľmi silne namietajú voči tomu, aby bol právnik prítomný počas celého konania a spoliehame sa na podporu Európskeho parlamentu tak, aby sme dokázali vytvoriť skutočnú rovnováhu v rámci tohoto návrhu, a to medzi právami obhajoby a zároveň eh, povinnosťou alebo právom na efektívne vykonávanie vyšetrovania je dôležité, aby sme tento text zlepšili. Ak sa tak má stať, tak som v rukách parlamentu, aby sme spoločne dokázali nájsť lepší text, ak takýto text potrebujeme. A teda ďakujem veľmi pekne za podporu tohoto návrhu, Budem, ďakujem vám za hlasovanie zajtra a ďakujem aj za pomoc s ďalšími krokmi v tomto procese. Ďakujem veľmi pekne za vystúpenie pani podpredsedničke komisie. Tá jednohlasnosť bude asi najlepším poďakovaním komisie, komisii za vynikajúcu prácu v tejto téme. Ukončíme diskusiu tým, že dáme slovo pani Sipel, ktorá je spravodajkyňou a má dve minúty, aby mohla vystúpiť vo svojom záverečnom vystúpení. Ja, dank, Ďakujem, pán predseda. Na začiatku som hovorila pomaly a minula som si svoj rečnický čas, takže teraz budem hovoriť o hlavnom bode. Myslím, že pani komisárka to už povedala. Dnešná diskusia znova zdôraznila to, že e, táto správa bola jednomyselne prijatá vo výbore LIBE. Treba posilniť tieto práva na obhajobu a je, toto je snažením všetkých krajín EÚ. A naozaj e, som som tom mám naozaj veľmi optimistický názor a takisto aj e, pomoc advokáta je veľmi dobrý návrh komisie, ktorému by sme mohli pomôcť. A myslím si, že prostredníctvom diskusie s radou dospejeme k dobrej smernici. Čiže mm, pani Antonesku, vám by som chcela popriať veľa šťastia a môžete e, počítať s našou pomocou. Ďakujem, pani Sipel. Ďakujem aj za váš príspevok. Eh, bolo to naozaj veľmi stručné, takže uzatvoríme diskusiu. Hlasovať o tomto sa bude zajtra na obed. Teraz